Podľa programu nasleduje teraz všeobecná rozprava k štyrom správam. Ide o makrofinančnú pomoc, ide o správy pána Vitala Moreru, dve správy, správu pána Miroslava Ransdorfa a správu Juliu Winklera. Najprv dostanú slovo spravodajcovia. Ako prvý má slovo pán Morera. Dávam mu slovo na 4 minúty. Morera. Presidente, eh, caro Vážený pán komisár, pán predseda, dámy a páni, vážení kolegovia, keďže prvýkrát vystupujem na pléne Európskeho parlamentu, dovolte, aby som vás všetkých privítal, pozdravil a povedal, že naozaj som nadšený a naozaj poctený tým, že sa môžem zúčastňovať na práci Európskeho parlamentu, ktorý zastupuje všetkých európskych občanov. Ale e, poďme k veci. Je mi potešením môcť vám predstaviť dve správy poskytovanie makrofinančnej pomoci Gruzínsku a Arménsku s cieľom e, zmierniť ich e, rozpočtové ťažkosti a taktiež vyriešiť e, pomoc s vonkajšou platovnou bilanciou. Tieto dve krajiny sú partnerskými krajinami v rámci európskej susedskej politiky a ťažko na, na tieto krajiny dolieha celosvetová finančná a hospodárska kríza. V prípade Gruzínska táto kríza bola ešte e, stiažená priamými a nepriamými výsledkami ozbrojeného konfliktu s Ruskom minulý rok. A to mm, spôsobilo, že veľa osôb bolo presídlených v rámci vlastnej krajiny a taktiež e, hospodárstvo susedského Arménska bolo postihnuté hospodárskou recesiou a mm, výrazným e, spomalením ruského hospodárstva a e, arménske hospodárstvo je veľmi závislé od obchodu s veľkým e, severným susedom. Takže výsledkom je, že obidve tieto krajiny sú v ťažkej finančnej a hospodársko-sociálnej situácii. A tieto dva návrhy na poskytnutie výnimočnej makrofinančnej pomoci by umožnili zmierniť rozpočtové deficity a mať taktiež e, okamžitý dopad na verejné financie a platobné bilancie taktiež. Ako náhle by teda tieto, e, táto pomoc bola poskytnutá a tieto balíky e, implementované. Tieto správy naozaj vítajú e, potrebu pomoci Arménsku a Gruzínsku. Je to v spolupráci e, s predsedom príslušných e, výborov a preto navrhujem, aby sme išli s jednodušným postupom bez pozmenujúcich návrhov, aby sme to jednomyselne schválili, ale správy týmto dvom bodom by e, namietali voči krátkej lehote, ktorú nám komisia poskytla, pretože výbor mal veľmi málo času zaoberať sa týmito bodami. Boli by sme potrebovali oveľa viac, pretože sú to veľmi zásadné, dôležité otázky. No ale tým nechcem povedať, že moji kolegovia a ja nemáme žiadne e, výhrady voči tomu, čo nám je predložené v podobe návrhu pomoci. A v iných, e, za iných okolností by sme boli predložili pozmenujúce, doplňujúce návrhy a e, žiadali isté podmienky, ktoré by boli spojené s touto pomocou s cieľom posilniť transparentnosť obsahu a implementácie, ale e, pani e, predsednička, už e, sa blížim k záveru. Keby sme boli takto postupovali, tak by sme neboli stihli tú krátku lehotu Takže vzhľadom na mimoriadne okolnosti a na strategický význam týchto dvoch krajín v kontexte európskej susedskej politiky apelujem na všetkých a naozaj už končím. Toto je posledná veta, pani predsednička, takže naozaj apelujem na všetkých, aby sme schválili tieto dve e, e, správy bez pozmeňujúcich doplňujúcich návrhov. Ďakujem, pán Morera. Blahoželám tiež k vášmu prvému prejavu v plenárke, na plenárke. A teraz dávam slovo pánu Ransdorfovi na 4 minúty. Ďakujem, pani, pred... Ďakujem, pani predsednička. Vo výbore prebehla rozpráva o tejto správe. Navrhnutá bola urychlená, zjednodušená procedúra vzhľadom k tomu, že ide o naliehavú tému. Moja téma je makrofinančná pomoc Srbsku. Srbsko považujem za centrálnu ekonomiku Balkánu. Som toho názoru, že je celý rad dôvodov preto, aby sme tejto krajine ktorá je krajinou, ktorá sa uchádza o členstvo v Európskej únii, pomohli v ťažkej chvíli, ktorá je charakterizovaná finančnou nestabilitou. Dochádza k výpadku rozpočtových príjmov, sú tu inflačné tlaky. Táto krajina musí čeliť aj celému radu dôsledkov z minulosti. Napríklad má problém s ekologickými škodami, ku ktorým došlo E, počas útokov letectva NATO a taktiež e, tu existuje humanitárny problém. V krajine je 750 tisíc utečencov, ktorí prišli z iných častí bývalej Juhoslávie. Súčasná e, kríza odhalila všetky štrukturálne ekonomiky, srbskej ekonomiky. Okrem iného, Vojna v rokoch 1999 a vojenské útoky znížili tiež podiel finálnej produkcie na celkovom produkte Srbska, čo zhoršilo opäť bilanciu v oblasti zahraničného obchodu. K tomu pristúpili e, zlá úroda, ktorá v minulom roku, ktorá oslobila rozpočet a momentálne je situácia veľmi vyostrená. Považujem za nutné aby sme túto pomoc urýchlili tak, aby začiatkom budúceho roka už mohla fungovať. Preto som navrhol prostredníctvom pána predsedu nášho výboru zjednodušenú procedúru. Chcel by som zdôrazniť, že ide o vec, ktorá je v záujme susedov Srbska. Niektoré krajiny, ktoré nie sú zatiaľ členmi Európskej únie, ako je Bosna a Hercegovina a Chorvátsko, ale sú adeptami na členstvo v EÚ. Sú to však aj krajiny, ktoré sú už členmi Európskej únie a ktoré by nestabilita v Srbsku mohla ohroziť Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Preto v zájmu stability e, tohoto krídla Európskej únie a v záujme vnútornej stability Srbska s dôrazom na posilnenie teritoriálnej integrity tejto krajiny navrhujem, aby sa urychlenie prikročilo k realizovaniu tejto makrofinančnej pomoci. Ďakujem za pozornosť. Herzlichen Dank. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Žogor na 4 minúty. Nech sa páči. Thank you. Madam President, ladies and gentlemen. I... Ďakujem, dámy a páni. Mám tu čest prezentovať vám správu výboru INTE k makrofinančnej pomoci pre eh, Bosnu Hercegovinu keďže e, túto pomoc sme ponúkli aj mnohým iným krajinám. E, o to viac o, o Bosna Hercegovina, ktorá bola tak postihnutá finančnou krízou a udalosťami v regióne, je celkom jasné, že východisko z tejto krízy nájdené byť musí. Preto Bosna Hercegovina sa za, uh, uchádzala o pomoc EÚ a komisia prislúbila pomoc vo forme pôžičky do výšky až do 100 miliónov eh, eur, ktorá by sa mala eh, sprístupniť v dvoch splátkach do roku 2010. A teraz sa musíme rozhodnúť, či túto žiadosť podporíme alebo nie. Na základe terajších pravidiel zo zmluv sme len konzultačným orgánom, ale eh, argumentácia je taká, prečo by sme čakali na vstupnutie do E, platnosti e, Lisabonskej zmluvy. Na druhej strane však e, napriek rastúcemu významu našej práce po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy som presvedčený, že my ako parlament musíme ukázať svoju politickú zodpovednosť a svoje záväzky a pomôcť týmto balkánskym krajinám formou pomoci, ktorú potrebujú teraz, na začiatku už budúceho roku, než aby sme len ďalej Eh, eh, diskutovali a poskytli tie prostriedky až vo vzdialenejšej budúcnosti. Z oboch rízonov, eh, z, dvo, dvoch dôvodov je dôležité poskytnúť túto pomoc predtým, než sa príjme Lisabonská zmluva v zjednodušenom postupe. Moji kolegovia jednomyselne vo výbore tento postup podporili a ja teraz v tejto súvislosti žiadam o podporu aj celý parlament. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujeme a teraz má slovo e, komisia, menovite pán komisár Kalas. Ďakujem pani predsedajúca. Dámy a páni, v prvom rade by som chcel poznamenať, e, že komisia výrazne víta pozitívny a konštruktívny prístup Európskeho parlamentu v rámci príjmania návrhov Komisie o makrofinančnej pomoci pre štyri partnerské krajiny Arménsko, Gruzinsko, Srbsko a Bosnu a Hercegovinu. Komisia si váži skutočnosť, že Európsky parlament e, sa rozhodol pre e, postup, ktorý nám umožní už včera hlasovať, o, už zajtra hlasovať o, správ, o tejto správe na základe návrhov komisie. Rýchly postup parlamentu umožní rade, aby prijímal rozhodnutia k, k týmto štyrom operáciám už v budúcich dňoch a komisia bude vlastne vzmentovať. Áno, makrofinančná pomoc svojou samotnou povahou je e, nástrojom rýchlej reakcie na krízové situácie a za normálnych e, okolností si práve makrofinančná pomoc vyžaduje rýchle konanie toto posudzujeme práve teraz, tieto štyri krajiny, ktoré sú medzi tými, ktoré, čo naj, e, ktoré najvyššou mierou e, pocítili dopady e, krí, krízy, bez ohľadu na to, v akej momentálnej situácii rozvoja sú. Tiež sa tu prijímali silné úpravné programy e, za pomoci medzinárodných finančných inštitúcií a preto je tu aj podpora EÚ a komisia naozaj si myslí, že to sú všetko podmienky na rozšírenie makrofinančnej pomoci týmto krajinám. Teraz sa pozrime presne na tieto nástroje makrofinančnej pomoci, na tento nástroj a jeho budúcnosť počas podmienok Lisabonskej zmluvy, ktorá e, tu predpisuje normálny legislatívny postup, za e, rovnakej účasti Rady a parlamentu. My všetci akceptujeme, že zdlhavý legislatívny postup, ktorý si vyžaduje E, dlhý postup zapájajúci viaceré inštitúcie nie je uspôsobený na e, nástroj makrofinančnej pomoci alebo dokonca teda na situácie krízové. Preto si komisia myslí, že je rozhodujúce preveriť, ako sa vysporiadať s makrofinančnou pomocou v budúcnosti, menovite v rámci e, Lisabonskej zmluvy Chceli by sme to urobiť v úzkej spolupráci s Európskym parlamentom, aby sme zabezpečili, že v budúcnosti mikrofinanč, makrofinančná pomoc e, bude fungovať takým spôsobom, ktorý na jednej strane bude rýchly a na druhej strane bude efektívne reagovať na krízy. Na druhej strane tiež bude v zmysle Lisabonskej e, zmluvy, aby e, zákonodarcovia spoločným legislatívnym postupom zabezpečili aj do primeranú mieru kontroly. Makrofinančná pomoc, tento nástroj e, začal, e, začala komisia po technickej stránke preverovať, aby sme plne e, vyhovovali Lisabonskej zmluve. Toto by mohlo mať signifikantné dopady. Kým takéto usmernenie príjmeme, jednotlivé návrhy programov makrofinančnej pomoci sa budú rozhodovať prípad od prípadu spoločnou účasťou Rady a parlamentu nedávno prijatý návrh komisie pre Ukrajinu bol práve, bude dobrým testom takejto medziinštitucionálnej spolupráce a dúfam, že Rada a parlament budú schopné rýchlo dospieť k dohode. Na záver chcem e, zdôrazniť, že komisiu teší, že môže potvrdiť návrh parlamentu smerom k zlepšeniu toku informácií o makrofinančnej pomoci a týchto programoch. Komisia je ochotná e, podniknúť čo najväčšie úsilie, aby e, informácie smerovali smerom hore k parlamentu, pokiaľ ide o programy makrofinančnej pomoci. Ďakujem, pán komisár. A teraz prejdeme k rečníkom mene jednotlivých politických skupín. Najprv dávam slovo pánu Kutašovi z e, frakcie Progresívnej aliancie a demokratov na 2,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem e, v prvom rade zablahoželať spravodajcom k ich práci a povedať, že vítam túto iniciatívu Európskej komisie a Rady o mikrofinančnej pomoci Bosne, Hercegovine a Srbsku. Táto makrofinančná pomoc prichádza vo veľmi ťažkom období pre tieto krajiny po ťažkých 90. rokoch a prelievaní krvi na Balkáne sa tie tieto krajiny sa rekonštruujú, ale e, táto rekonštrukcia bola pozastavená súčasnou krízou. Vstúpili do recesie a poznajú veľmi vysokú mieru nezamestnanosti. A investori preto obmedzili tok financií do mnohých krajín východnej Európy a dotknuté bolo aj Srbsko nie je už žiaden rast a e, dlhy musia byť splácané, takže je tu väčší, väčšia potreba vonkajšieho e, financovania. EÚ tu zohráva úlohu, pretože sú tu veľké e, deficity vonkajšej platobnej bilancie a výhľady vôbec nie sú rúžové. Zdá, že nezamestnanosť klesne až v e, ďalších e, dvoch, troch, štvrť rokoch. Finančná hospodárska kríza prišla vo veľmi zlej chvíli pre tento región a preto tieto návrhy makrofinančnej pomoci podľa mňa prichádzajú vhod a pomôžu skonsolidovať eh, oblasť, ktorá eh, si toho už veľa užila a teraz tá rovnováha je veľmi krehká a musíme pamätať aj na eh, možné členstvo v EÚ týchto krajín, pretože vyjadrili takú vôľu. A taktiež chcem zdôrazniť, že táto finančná pomoc je naliehavá. A kvôli tejto naliehavosti mm, by sme mali e, trošku privrieť oči nad tými kratšími lehotami. Ja vítam e, návrh spravodajcov, ktorí povedali, že už žiadne e, mm, zdržiavanie by nemalo byť výsledkom procedurálnych rozhodnutí. Ďakujem. Pán Buzo nie je prítomný. Preto dávam slovo teraz pánu Kovalovi, mene európskych eh, konzervatívcov na dve minúty. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, my sme zodpovední ako členskej krajiny EÚ za situáciu v Gruzinsku a je dobré, že spravodajcovia uznesení, teda autory uznesení nám pripomenajú, aká bola hospodárska situácia pred konfliktom. Bola veľmi dobrá pred, a pre, kvôli konfliktu v roku 2008 sa hospodárska situácia výrazne zhoršila. Gruzínsko e, svojho času malo záujem o prehlbenú spoluprácu s EÚ a v budúcnosti by e, sa chcelo možno stať členom EÚ. A chcem e, zdôrazniť, že ruské sankcie a všeobecná situácie na Kaukaze neumožňujú, aby sa Gruzínsko rozvíjalo normálnym typickým spôsobom. A to je ďalší dôvod, prečo musíme zdôrazniť fakt, že Gruzínsko by malo získať túto mikrofinančnú pomoc. Musíme posilniť rozpočet Gruzínska, aby sa krajina mohla rozvíjať v súlade so svojimi ambíciami a ak to bude možné, tak táto pomoc by dokonca mala byť posilnená, mala by byť ešte väčšia. A preto kľúčovou otázkou je, ako zabezpečiť túto pomoc pre Gruzinsko už v roku 2009. Procedurálne podrobnosti e, podľa nás nemôžu stať v ceste tejto pomoci ešte v roku 2009. Gruzínsko podľa mňa si zaslúži našu podporu. Je to naša povinnosť, hlavne ak zohľadníme to, že Sarkozyho plán nie je e, e, vykonávaný. A v súčasnej situácii nemôžeme ako EÚ zabezpečiť to, že vzťahy medzi Gruzínskom a Ruskom budú e, v súlade s medzinárodným právom. Ďakujem pekne. Teraz e, ďalší rečníci, e, pán Poreba, prvý na minutu. Ďakujem, pani predsedajúca. Makroekonomická pomoc navrhnutá Komisiou pre Gruzínsko, Arménsko, Bosnu, Hercegovinu a Srbsko je krokom správnym smerom. Rozsah e, každopádne však nie je uspokojivý. Práve keď pomyslíme na e, Gruzínsko, ktoré by malo dostať 46 miliónov eur, ktoré v kontexte problémov, ktoré má e, v kontexte ekonomickej krízy a výsledkov, výsledkov vojny s Ruskom, ktoré oslabili tak veľmi jeho ekonomiku, to všetko po zvážení nás vedie k tvrdeniu, že tá pomoc nie je dostatočná. Krajiny ako Gruzínsko, Kazachstan sú nielen politicky, ale aj strategicky dôležité, keď ide o e, zabezpečenie dodávok energie pre Európsku úniu. E, budú rozhodovať a teraz rozhodujú o tom, ako budú diverzifikovať dodávky e, energií pre EÚ. Ak ich dnes nepodporíme politicky, ak im nedáme e, šancu na rozvoj, urobí to Rusko. A pre Rusko sú tieto krajiny strategicky dôležité a preto tento návrh komisie považujem za konštruktívny a dobrý, ale tá výška pomoci jednoducho nie je postačujúca. Ďakujeme. Do postupu. Nie sú žiadne prihlášky do diskusie pre Catch aj a preto dávam teraz slovo pánu komisárovi Kalasovi za komisiu. Nech sa páči, máte slovo. Madam President, honorable members, thank you Pani predsednička, veľa vážení poslanci, ďakujem za vaše vyjadrenia. Máme európsku politiku susedstva, ktorá vo veľkej miere je schopná poskytnúť finančnú pomoc krajinám, ktoré sú našimi, našimi susedmi a sú v ťažkostiach. Naozaj som rád, že poslanci tak jednomyselne podporili návrh komisie a my sa naozaj e, maximálne snažíme pomáhať našim susedom. Jeden veľvážený poslanec poukázal na to, že procedurálne detaily by nám nemali stať v ceste, ale e, postup musí samozrejme zabezpečiť, aby peniaze boli e, správne využité a že musí byť vždy zabezpečená rovnováha medzi postupom a cieľmi. Takže je to rovnako dôležité dodržiavať postupy a pravidlá pri poskytovaní tejto pomoci a dúfam, že v blízkej budúcnosti budeme mať rámcovú dohodu, ktorá stanoví rámec pre poskytovanie takejto pomoci a v rámci tejto pomoci potom budem, budeme môcť poskytovať konkrétnu pomoc. Takže to je hlavný problém dnes, že rozhodujeme od prípadu k prípadu a trvá to veľmi dlho. No, uh, skoro ako iné postupy v našej veľkej Európskej únii. Takže toto bude kľúčová téma, rámcová dohoda a potom budeme môcť rýchlo rozhodnúť o výške pomoci. Vždy sú tu isté stropy, ktoré stanovujú členské krajiny. A vždy to tak bude. Nikdy tie možnosti nebudú bezmedzné, pretože musíme mať prostriedky na naše vlastné projekty. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. A teraz e, dávame ešte raz slovo spravodajcom. Najprv opäť pán Morera na dve minúty, nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ak dovolíte, chcem povedať tri pripomienky na záver. Makrofinančná pomoc týmto krajinám, týmto krajinám je dôležitá z dvoch dôvodov. E, má politickú hodnotu, je to otázka prestíže eh, pre EÚ, pomoc týmto krajinám, pretože to zlepší našu európsku súzeckú politiku. A taktiež to prispieva k eh, hospodárskej, sociálnej a finančnej stabilite v týchto eh, susedských krajinách. A my im pomáhame pri ich rozvoji a konsolidácii demokracie. To je predpoklad pre našu vlastnú politickú stabilitu. A druhá pripomienka Napriek všetkému makrofinančná pomoc by sa mala spájať s dvoma požiadavkami. Poprvé, mala by byť e, obmedzená na e, vynimočné, dočasné e, finančné okolnosti v týchto krajinách a po druhé, tieto krajiny tieto prostriedky nemôžu využívať na ciele, ktoré nie sú kompatibilné s našimi cieľami, napríklad zvýšenie rozpočtu na eh, obranu a taktiež rámec na poskytovanie takejto pomoci musí byť rešpektovaný. A preto vítam návrh komisára v tomto zmysle a dúfam, že aj nová komisia eh, bude rešpektovať e, tento záväzok a že budeme mať čoskoro všeobecné nariadenie o poskytovaní makrofinančnej pomoci. Ďakujem. Teraz má slovo pán Ransdorf na dve minúty, nech sa páči. Pokúsim sa byť e, veľmi stručný. Istý veľký spisovateľ povedal, že Balkán si e, na svoje bedra vždy naložil viac dejnej zodpovednosti, ako bol schopný uniesť. Podobne by sme to mohli povodiť, povedať aj o kaukazských národoch, ktoré si uložili na svoje bedra viacej, než dokázali uniesť. Preto si myslím, že Európska únia by mohla túto dejinu záťaž z ich e, bedier sňať. Bola, bolo by to v prospech ich, ale aj nás, pretože bez Balkánu nie, nie je Európska únia kompletná, pokiaľ Srbovia nedávno žartova, žartovali na tému, že majú ako priateľa len Boha a Grékov. Mohli by sme teraz ukázať, že majú priateľov aj v Európskom parlamente. Dank. Ďakujem. A teraz dávam slovo pánu Šogorovi, tiež na dve minúty, nech sa páči. All four countries to which the Commission has proposed today to give a micro... Dámy a páni, všetky tieto krajiny, ktoré majú dostať makrofinickú pomoc, výrazne trpeli e, krízou. Ich ekonomiky e, boli postihnuté. Je dôležité, aby sa našlo východisko. V prípade Gruzínska tá navrhovaná pomoc 46 miliónov eur vo forme forme pôžičky, grantu, pomôže tejto krajine po tom, čo si prežila výrazný pokles po e, vojenskom konflikte s Ruskom a po globálnej celosvetovej kríze. E, miliónová pomoc pre Gruzínsko e, podľa predpovedí bude mať okamžitý dopad na pozitívnu platovnú bilanciu krajiny a pomôže jej prekonať prekážky pri riešení financovania svojej ekonomiky a do rozpočtového schodku. V prípade Srbska, kde kríza výrazne ovplyvnila krajinu. Krajina sa vracia k stabilite. Podpísanie stabilizačnej a asociačnej dohody e, je pozitívne. Po politickej stránke Bosna a Hercegovina je potenciálnou kandidátskou krajinou, ktorá tiež podpísala stabilizačnú a asociačnú dohodu a je v záujme Európskej únie, aby jej pomohla Chcem zdôrazniť ešte raz na záver, že my ako Európsky parlament musíme dostať svojej politickej zodpovednosti tým, že tejto, týmto krajinám dáme finančnú pomoc teraz, než by sme o tom dlhodobo e, diskutovali v rámci bežného legislatívneho postupu. A z týchto dôvodov v mene skupiny EPP navrhujem, aby tu odznel návrh o makrofinančnej pomoci týmto krajinám e, už teraz a žiadam kolegov, aby to jednomyselne podporili. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Spoločná rozprava je ukončená. Hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12. hodine. Vážené kolegyne a kolegovia, naše rokovanie nakrátko preruším. Pán predseda Buzek prevezme vedenie a až do jeho príchodu prerušujem zatiaľ schôdzu.